Okay, can we people, members of the... Prosím, zaujímte miesta. Členovia DV, môžeme pokračovať 14. to je mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany. Pani Zovko bola našou spravodajkyňou. Pani Zovko, rada by ste sa ujali slova prv, ako začneme hlasovať. Chcete sa ujať slova? Chcete niečo povedať prv, ako začneme hlasovať? Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tejto správe. Nemali sme žiadne veľké problémy. Myslím, že je to veľmi dobrý návrh, ktorý by mal pomôcť Európskej únii zlepšiť v budúcnosti civilnú ochranu osobne, osobitne, pretože máme náročné obdobia. Pripoňme si, že minulý rok sme mali Máme ten istý problém, prosím vás, vy tam vzadu, prosím vás, Pobavte sa mimo tejto miestnosti. Ďakujem pekne. Tak minulý rok sme čelili ako Európska únia závažnej tragédii, teda požiare, ktoré sa dotkli Talianska, Portugalska a budeme sa snažiť vylepšiť náš systém civilnej ochrany, ja dúfam, naši kolegovia nás podporia, teda v tom zmysle, čo je napísané v tejto správe. Mám tu taký návrh, že by sme to mohli odhlasovať blokovo. Takže všetko bude len blok, je to pre každého z vás OK, v poriadku. kolegovia on Black, kto je za tieto pozmenujúce návrhy on blok, za, proti, zdržali sa hlasovania za. za. Ja som povedala proti, tak ešte raz za, proti, zdržali sa. A budeme teraz hlasovať podľa mien. Hlasujeme o tomto stanovisku tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasoval každý z vás. Končím hlasovanie. Je to prijaté 21 hlasmi, nikto nebol proti, a nikto sa ne, nezdržal hlasovania. Ďakujem vám a ďakujem ešte raz pani Zovko. No. A teraz budeme hlasovať o otázkach na úzne zodpovedanie o období post, teda po kotonu. Takže zoberieme pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, a zamieta sa. Skontrolujeme pozmeňujúci návrh 2. Je to je niečo iné. pozmeňujúci návrh 2. Každý každý hlasoval, sme ukončili hlasovanie a zamieta sa, pretože je to 11, 11, trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Otváram hlasovanie, skontrolujeme to. Ja Hlasoval každý, kto chcel hlasovať. Končím hlasovanie. Prijaté štvorka, kto je za, kto je proti. Takto zase skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Príjma sa. 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta. 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. A teraz hlasujeme podľa mien k celému tomuto stanovisku. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, končím hlasovanie. 21 za, 1 proti. Ďakujem, takže predložíme túto otázku na vlastne zodpovedanie a teraz sa pozrime na teda kotonu dohodu 27. Kto je za proti, zamieta sa 28. Za proti, kto sa zdržal, zamieta sa 29. Za proti, zdržali sa príjmať 30. Za proti, zdržali sa. Skontrolujeme, otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Prijíma sa 31 za, proti, zdržali sa 32 za, proti, 33 za, proti, prijíma sa 35 za, proti, zdržali sa, prijíma sa 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 36 je oddelené hlasovanie. Prvá časť 36 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť 36 za, proti. Skontrolujeme tú druhú časť, otváram hlasovanie. Hlasovanie končím. Príjma sa. 37 za, proti. Za, proti, zdržali sa Myslím si, že je to prijaté, ale to skontrolujeme. Skontrolujeme ešte raz 38. Hlasoval prosím každý, končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa. 41 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 43 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme to. 43. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietané, pretože to je 11 k 11. 42. Kto je za? Nemôžete hlasovať potom, keď je ukončené hlasovanie. To nemôžete robiť ani na plenárke, nemôžete robiť ani tu. Takže máte možnosť korekcie až na plenárnom zasadaní. tak 42. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovanie, zamieta sa 44. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa 45. Za, proti, zdržali sa, prijaté 46 za, proti, e, zdržali sa 47, za, proti, zdržali sa prijaté 40, 49 v dvoch častiach, prvá časť 49 za, proti, zdržali sa, prijíma sa, druhá časť 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 48 za, proti, zdržali sa, prijaté, 50 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 51 za, proti, zdržali sa, príjma sa 42 za, proti, príjma sa 44 za, proti, zamieta sa 44 v troch častiach, prvá časť 44 za, proti, zdržali sa, e, kontrolujeme 54 prvú časť, končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijíma sa druhá časť za, proti. Skontrolujeme tretiu časť 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 55. Za, proti, zdržali sa. Môžeme to skontrolovať, teda 55. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Príjma sa. Oddelené hlasovanie 56 za prvá časť, za, proti zdržali sa druhá časť, 56 za, proti zamieta sa 58 za, proti zdrž- 57 za, proti zdržali sa, príjma sa 59 za, proti Skontrolujeme 59, myslím, že je to odmietnuté. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 61 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 60 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 62 za proti, zdržali sa, príjme sa 64, za proti, zdržali sa ešte raz, kontrola 64, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa 64, za proti, zdržali sa, príjma sa 65, za proti, zamieta sa 66 za, proti, zdržali sa, príjma sa 67 za, proti, zdržali sa, zamieta 68 za, proti, príjma sa, kompromis 2 za, proti, príjma sa, 70 za, za proti, zamieta sa, 73 za, proti, Prijíma sa 74 za, proti, zamieta sa 75, 76 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 79. To bolo zamietnuté, tak vraciame sa k 75. -ke za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz 79, prosím, za, proti, 77, prepačte. Takže sme späť pri 77. Za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. 77. Otváram hlasovanie. Zamieta sa. Končím hlasovanie. Zamieta sa veľkou väčšinou. 78 za, proti, zdržali sa, príjmu sa 79 za, proti, zamieta sa, skontrolujeme 79, otváram hlasovanie. Prosím, hlasoval každý o 79. Končím 79, príjma sa 80 za, proti 81 za, proti. Skontrolujem 81. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 82 za, proti, zamieta sa, zdôvodnenia, pozmeňujúce na 6 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme šestku, prosím, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa sedmička, kto je za, kto je proti. Môžeme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý, končím hlasovanie, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, je to tá istá väčšina, takže príjma sa. Deviatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Desiatka, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamieta sa. Jedenáctka, za, proti, e, zdržali sa, zamieta sa. Dvanáctka, za, proti, zdržali sa, skontrolujeme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijíma sa. 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Myslím, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa. 14, Hlasujeme blokovo. Kto je za, kto je proti, príjma sa 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa 17, prosím. 17, áno, kto je 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa, 19, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 20, za, proti, zdržali sa, prijíma sa 21 za, proti, zamieta sa 22 za, proti, prijíma sa 23 za, proti, zamieta sa 24 za, proti, zamieta sa 25 za, proti, zamieta sa 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa blokové hlasovanie pre jednotku, dvojku, peťku, teda pre zdôvodnenia, prepačte, štvorka. to je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa, pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. A teraz hlasujeme o celom texte. Končím hlasovanie. 21 za a nikto nebol proti. Ďakujem za toto hlasovanie. No. To je správa o je to stanovisko o porušovaní práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy. Spravodajkou je Maria Hojbuch. Chce sa ujať slova nie. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa B, za, proti, zdržal sa hlasovania C, to je za, kto je proti, zdržal sa, prijíma sa. osmička v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijíma sa druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal. Skontrolujeme, teda druhú časť, hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie, prijíma sa s väčšinou deviatka. Kto je za, kto je proti, Desiatka. Máme oddelené hlasovanie. Prvá časť. Príjma sa. Druhá časť desiatky za, proti. Zdržali sa. Príjma sa. Jedenáctka. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 11. Áno, kto je za, kto je proti. Zdržali sa hlasovania. Môžeme tu 11 skontrolovať. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 11. Hlasoval prosím každý o pozmeňujúcom návrhu 11. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis D. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, príjma sa. Kompromis E, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania a príjma sa. 18 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 22 za, proti, zdržali sa. Takže 22 skontrolujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 23. To je v zátvorke. Dobre, 23. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 24. Máte námietky? Nie, takže budeme hlasovať za proti, zdržali sa hlasovania, príjme sa 25 za, proti, zdržali sa, príjme sa kompromis F za, proti, zdržali sa hlasovania, príjme sa 32 za, proti, zdržali sa hlasovania, príjme sa kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 35 35, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa pozmeňujúci návrh, teda skontrolujeme to ešte raz, 35, kontroluje, skontrolujeme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa, bolo správne to skontrolovať. Ja som nevidel ešte, nevidela som druhé skupiny. Ďalej 37. Za, proti, zdržali sa hlasovania. Skontrolujeme 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme sa 38. Za, proti, zdržali sa hlasovania. Kompromis M za, proti, zdržali sa, príjma sa, kompromis H, príjma sa. 45 v dvoch častiach. Prvá časť 45 je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť 45 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme druhú časť 45. Začínam hlasovanie, teda otváram hlasovanie, končím hlasovanie, príjma sa. 47. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, a príjma sa. Kompromis I za, proti, to si musíme overiť. Overíme si kompromis I. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté. 56 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis je za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis K za, proti zdržali sa prijatí. 63 za, proti zdržali sa prijatí. To si overíme, hlasujte. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, prijatý. 65 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, prijatý. Kompromis L za, proti, zdržali sa, prijatý. 67 za, proti zdržali sa prijatí, 69 je za, proti, to si overíme tiež, 69 hlas, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa prijatí, 73 za, proti, zdržali sa to si skontrolujeme, 73. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 76 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 77 za. 77 si overíme. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 81, posledné hlasovanie v tomto prípade. 81 za, proti, zreli sa prijatí. A celé stanovisko v menovitom hlasovaní hlasujte. Hlasovanie, hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté 14 za, nikto nebol proti a 8 sa zdržali. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem spravodajkyni Marii Hojbuch. Now we're voting on I- Teraz budeme hlasovať o bode 17 správa Márie Neuchl je tu nie Čiže prejdeme priamo k hlasovaniu. Je to stanovisko pre výbor Agri. Pozrieme sa návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozrieme sa návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Musíme hlasovať o druhej časti pozmeňujúceho návrh 21. Kto je za? Druhá časť pozmeňujúceho návrh 21. Je to na vašich hlasovacích zoznamoch. V odseku 3a nový. Kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za. Proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 22 za, proti zdržali sa. To si overíme, 22 si overíme, hlasujte. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 23 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale to si tiež overíme. Hlasujte, prosím.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 proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, to si overíme, kompromis 6, hlasujte. Hlasovanie ukončené. A prijatý. Posunúť sa na 40 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 45, len druhá časť. Pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 45, druhá časť, hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 50 za, proti, zdržali sa, to si overíme, pozmeňujúci návrh 50 si overíme, 50, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, bol zamietnutý. Kompromis 8 za, proti zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Alebo si to overíme. Overíme si to 60. Hlasujte prosím. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 62 za, proti zdržali sa prijatí. 63 za, proti 63 si overíme, hlasujte. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 65 za. Proti zdržali sa prijatý. 66 za. Proti. To si overíme. 66. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz celé stanovisko. Toto zmeníme v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 15 hlasov za, nikto proti, 7, 7 sa zdržali. Ďakujem pekne spravodajcom. That was the last vote, colleague. To bolo naše dnešné posledné hlasovanie. Kolegovia, ďakujem pekne. A teraz máme spoločné zasadnutie s výborom INTA. Kolegyne, kolegovia, môžeme poďakovať Nikolovi, ktorý opúšťa náš výbor, chodca do výboru Drua a potom do Washingtonu. Takže ďakujeme mu za prácu na našom výbore. možno sa s ním niektorí kolegovia stretnú ešte vo výbore druhého v Washingtone a teraz máme spoločné zasadnutie s výborom INTE. Budeme rozprávať o látkach, máme viacerých hostí, piatich rečníkov a pozveme kolegov, aby prišli. No, no, no, no.